tomorrow this parliament will vote against the persecution sexual minorities in Chechnya. Parlament bude hlasovať na o Čečensku, aby sa zastavilo toto násilie proti ľuďom, ktorí sú násilne zadržiavaní a ochrániť potenciálne obete. Sú tu medzinárodné záväzky.